We'll start the meeting, and perhaps we will end the meeting earlier than we hopefully. Uh, Vítam vás. Dúfam, že sa nám podarí schôdcu ukončiť skôr, než sme čakali. Teraz by som chcela hovoriť o smernici 2007 eh, a teď z 27. novembra, kde sa ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v oblasti zamestnanosti. Voláme to Smernica o kvalite zamestnania. Máme tu pozvaných hostí. No a na úvod dám slovo výskumnej službe, konkrétne Jose Luis Rufas Quentana, nám stručne predstaví tému, o ktorej sme už na našom výbore diskutovali a žiadali sme o viac informácií na túto tému. Čiže nech sa páči, pán Kutana, máte slovo. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Aby som veci postavil do kontextu, ešte by som vám chcel povedať, že generálny rejiteľ pre výskumný odbor pomáha parlamentných výborov, keď žiadajú o implementačné správy a v tomto duchu sme vypracovali tak povedia z prvé európske hodnotenie implementácie, ktoré pokrýva štyri oblasti diskriminácie, ktoré smernica rieši. Postihnutia sexuálna orientácia a ďalšie. Takže tento dokument, ktorý bol distribuovaný poslancom výboru, sa vypracoval tu v Európskom parlamente No a potom je tu ešte iný typ dokumentu, to je externá štúdia. Tu napísala pani Howard. Táto štúdia sa zameriava na špecifickú tému náboženstva, čo je tiež jedna z oblastí diskriminácie. Prvá, ako pani Howard predniesie svoju prezentáciu,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 Good afternoon. Um, I would like to say a little bit on the employment príjemné popoludne. Chcela by som sa venovať tejto smernice v súvislosti s náboženstvom a vierovýznaním. Náboženstvo sa od ostatných oblastí nedá oddeliť. Niektoré témy samozrejme sú špecifické pre oblasť náboženstva, niektoré sú typické pre všetky ostatné oblasti smernice. Prv, než sa začne venovať niektorým špecifickým oblastiam, ktoré spôsobujú problémy, začala by som s dvoma základnými vecami. Poprvé, Európsky súdny dvor vždy hovoril o výnimke e, z princípu rovnakého zaobchádzania, o čom, z čoho súčasťuje táto smernica, musí byť vykladaný Jednoznačne tie, tie výnimky nesmú zachádzať priďaleko a treba ich vždy za každé okolnosti blízko preskúmať. No druhá vec, ktorej sa chcem venovať naozaj, je špecifická pre oblasť náboženstva a vierovýznania. Toto, to oblasť sa totiž to líši od iných oblastí, pretože sloboda vierovýznania, sloboda možnosti manifestovať je taktiež základným ľudským právom, ktoré je ochránené vrátaň, v rámci charty pre základné ľudské práva a dohovoru pre ľudské práva. A ten, ten dohovor je tu dôležitý, pretože existujú prípady v rámci u, u, u, tejto konvencie, avšak zatiaľ nie prípady, ktoré by riešil Európsky súdny dvor. Toto by sa dalo použiť na vysvetlenie termínu náboženstvo a vierovýznanie zo smernice e, jasne nevyplýva, že niekto, kto je diskriminovaný, pretože nemá žiadne vierovýznanie, takže by boli taktiež pokrytí v rozsahu tejto smernice a Európsky dohovor o ľudských právach e, je toto pokryté. Podľa správy komisie z roku 2014 o tejto smernici a smernici o rase vyvstali dva problémy prvom rade je to koncept nepriamej diskriminácie, ktorý sa týka všetkých oblastí diskriminácie v rozsahu tejto smernice. V praxi je ešte stále problematické pochopiť tento koncept a uplatňovať ho. Nepriama diskriminácia k nej dochádza vtedy, keď zamestnávateľ uplatní pravidlo, ktoré platí pre všetkých zamestnancov rovnako, avšak niektorí zamestnanci kvôli svojim náboženskému vierovýznaniu nemôžu splňať toto pravidlo. Uvediem príklad. Napríklad nejaký zamestnávateľ má pravidlo, že ľudia nemôžu do práce nič mať na hlave. Musia nosiť uniformu a preto si nemôžu pr- používať pokrývku hlavy, čo by mohol byť problém pre židov či muslimky, alebo sikov, ktorí nosia turbany, čiže dá sa povedať, že ich toto vylučuje, im toto vylučuje možnosť získať pracovné miesto v tejto firme, čo je príklad nepriamej diskriminácie, avšak treba sa tiež pozrieť na to, či je táto nepriama diskriminácia objektívne zdôvodnená, čo znamená, že podľa smernice takéto pravidlo musí mať opravnený zámer Mm, spôsoby, akým sa tento cieľ dosiahne, musia byť tiež oprávnené a potrebné. Čo to znamená? Je tu trojkrokový test. Tie použité prostriedky musia e, korešpondovať s potrebami, musia byť vhodné na dosiahnutie tohto cieľa a musia byť potrebné. No a súdny dvor tvrdí, že potrebné znamená aj to, že sa jej nutné pozrieť na to, či sa tieto ciele dajú dosiahnuť aj menej diskriminačným spôsobom. No a opäť uvediem príklad. Napríklad tovare na výrobu čokoládu, čokolády má pravidlo, že muži nemôžu mať bradu. Toto platí pre všetkých mužov v továrni, avšak ľudia, ktorí majú brady z náboženského dôvodu, nemôžu toto pravidlo naplniť, čiže nemôžu dostať prácu v tejto továrni. Čiže vyzerá to ako nepriama diskriminácia a je to oprávnené? Cieľom tu samozrejme je hygiena a bezpečnosť potravín, čo je, čo je legitímny cieľ. Ale povedať, že nemôžu mať bradu. Je to vhodný prostriedok dosiahnuť tento cieľ? Mohli by sa povedať, že existuje menej diskriminačná alternatíva. Mohli by muži si tie brady zakrývať. A tým pádom by neboli vylúčení z možnosti získať pracovné miesto, Čiže toto je niečo, čo je nepriama diskriminácia. Použila som príklady z oblasti náboženstva a vyrovýznania, ale uplatňuje sa to na všetky oblasti. Je tu ďalší problém so smernicou a to je výnimka v prípade všeobecných požiadaviek e, zamestnania v článku 4 smernici. V článku 4 sa hovorí o týchto požiadavkách kde istý vek, rasa, pohlavie či náboženstvo je nutno požiadavkou na získanie pracovného miesta, avšak musí to byť prepojené na podvahu a kontext pracovného miesta. Nie je jednoducho možné mať takýto typ požiadavky, ktorý nie je prepojený na to pracovné miesto. Uvediem ďalší príklad. Mohli by ste potrebovať niekoho, Napríklad, keď chcete herca, ktorý by mal hrať vo filme Nelsona Mandelu, tak by ste mohli chcieť čierneho akto- e, pardon, herca, pretože tu je veľmi dôležitá rasa samozrejme toho človeka. Hla, zohrávala dôležitú ústrednú úlohu v jeho živote, avšak v oblasti náboženstva je tu ďalšia výnimka v rámci smernice. V článku 4.2 je výnimka pre všeobecné požiadavky na, na zamestnanie toto je opäť prepojené na povahu a činnosť, ktorá má byť e, vykonaná. No a jasne sa tu hovorí, že by sa tým nemala zdôvodňovať diskriminácia akýkoľvek typu. Čiže v islamskej škole, v moslimskej škole môžu požiadať e, o to, aby učiteľ, ktorý bude vyučovať náboženstvo, aby bol moslim. Avšak nemôžu chcieť, upratovačku napríklad, aby bola moslimka, pretože to naozaj nie je nutné pre vykonávanie ich práce. Taktiež nemôžu niekoho odmietnúť len za to, že je gay, pretože to by bola diskriminácia na inom základe. Ľudia niektorí hovorili, že článok 4.2 naozaj nie je nutný, že je to už pokryté v článku 4.1, ale v článku 4.2 je ďalšia časť, kde sa hovorí o organizácii náboženskej činnosti, kde sa požaduje, aby tie jednotlivci konali v dobrej viere. Ale hovorí sa to v súlade s inými článkami a ustanoveniami smernice. Tento článok nie je veľmi jasné. Nie je jasné, čo sa tým myslí kedy má mm, nejaká organizácia náboženské záujmy a aká môže, musí byť tá lojalita, to znamená, že musíte byť lojálni v práci alebo v vašom súkromnom živote. No a potom je tu ďalšia otázka, ktorá vyvstala v niektorých krajinách, či neutralita alebo se, sekularizmus môže byť dôvodom, na základe ktorého ten človek je alebo nie je lojálny. E, tu by mohli pomôcť prípady z Európskeho súdu pre ľudské práva. Tam sa uvádza, že pokiaľ máte e, zamestnanie s nejakým náboženským e, som tak sa musíte pokúšať zachovať jeho náboženskú slobodu, v sú, ale v súlade s inými právami všetkých zamestnancov, čiže treba to vyvážiť. Avšak oba tieto prípady, obe tieto výnimky nepriamej diskriminácie a všeobecných požiadaviek na zamestnanie sa vnímajú ako výnimky zo smernice a preto si ich takto treba vykladať. Tak e, k tomu sa dopracovala aj správa komisie a nie všetky členské štáty implementovali výnimky, ktoré sú vedené v článku 4.2. Fínsko, Francúzsko, Portugalsko a Rumunsko tak neuskutočnili. V niektorých krajinách ustanovenia článku 4.1 by sa mohli vykladať tak, že umožňujú takéto typy výnimiek. Avšak je tu veľa problémov, Myslím si, že to je oblasť, ktorú treba e, ktorú musí vyložiť Európsky súdny dvor, pokiaľ sa k tomu dostane. To je otázka, ale na toto som vás chcela upozorniť, pokiaľ ide o smernicu a jej súvis s náboženstvom. Thank you for those in- Ďakujem za veľmi zaujímavé informácie. Dám teraz slovo spravodajkyni Renate Weber, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem, pani predsedníčka. Rada by som na úved poďakovala profesorke Howard za jej štúdiu implementácie smernice. Tá smernica zachádza aj trochu ďalej a ďakujem aj našej výskumnej službe, výskumnému obdúru za ich štúdiu, pretože obidve, obidva tieto materiály boli veľmi, alebo teda, pardon, obidva ja, aj pani Haber, aj výskumná služba nám veľmi pomohli pri príprave správy, o ktorej tu dnes diskutujeme. Na úvod by som chcela povedať, že som veľmi šťastná, že môžem byť spravodajkyňou tohto dokumentu, pretože moje profesionálne pozadie je práve z oblasti ľudských práv A tejto oblasti sa venujem, pokiaľ si pamätám, čiže som naozaj rada, že tu v Európskom parlamente mám príležitosť pozrieť sa na toto z inej perspektívy, než len z perspektívy zamestnanosti. Pokiaľ ide o výsledky Eurobarometra z roku 2015, e, sa zdá, že viac Európ Pánov je tolerantných voči skupinám, ktorým hrozí diskriminácia. Taktiež sú lepšie informovaní o svojich právach v prípade diskriminácie v porovnaní s predchádzajúcimi výsledkami prieskumu z roku 2012. Čo už je pokrok samo o sebe. Isté v niektorých členských štátoch sú, sú občania informovaní lepšie, pretože tie samotné členské štáty e, išli ďalej, než od nich požaduje smernica o zamestnanosti, čiže neobmedzujú ochranu proti diskriminácii na základe náboženstva, postihnutia, sexuálnej orientácie v oblasti zamestnanosti, vzdelávania a tak ďalej, ale rozšírili túto pôsobnosť aj na oblasti, ktoré pokrýva smernica o rasovej rovnosti. A ja dúfam, že aj ostatné členské štáty v budúcnosti pôjdu rovnakým smerom. Dúfam, že jedného dňa v právnych predpisoch Európskej únie bude existovať horizontálna smernica. Sú tu však problémy, pokiaľ ide implementáciu smernice o zamestnanosti, ešte stále pretrvávajú členské štáty musia ešte stále dosiahnuť požiadavky, ktoré sa týkajú rovnosti, e, možnosti zamestnanosti, ktoré e, komisia mm, navrhla v tejto smernici. Správa v aktuálnej chvíli je vo forme návrhov, je to správa z vlastnej iniciatívy. Veľmi dobre viete, že musíme sa držať pravidel, ktoré v Európskom parlamente existujú a preto je tu isté obmedzenie, pokiaľ ide o počet slov, ktoré som mohla použiť. Vypočula som si našu hostku, to je nefér, ja mám 7 strán, oni majú vyše 70 strán, takže je to naozaj rozdiel. Avšak zároveň si uvedomujeme, že všetci kolegovia veľa prispejú prostredníctvom pozmeňovacích návrhov a som presvedčená, že nakoniec tá správa bude oveľa, tak povedia, splnšia a bude aj tým pádom komplexnejšia. sa pokrýva štyri oblasti diskriminácie údajne. Avšak v skutočnosti je to úplne inak, aj pokiaľ ide o... Tieto sa veľmi líšia, aj pokiaľ ide o manifestáciu a vnímanie v každej jednej oblasti, v každej špecifickej situácii. Keď som pripravovala túto správu, tak som sa naozaj intenzívne stretávala so zástupcami jednotlivých organizácií, asociácií, odborov, podnikov a tak ďalej. A jasne z toho vyplynulo, že aj keď samozrejme je veľmi dobré, že máme tieto štyri oblasti e, diskriminácie pokryté v smernici, tak typy diskriminácie, ktoré existujú v reálnom živote, sú veľmi odlišné. Napríklad, pokiaľ ide o sexuálnu orientáciu, alebo náboženstvo a vierovýznanie. Napriek tomu, že občas alebo v niektorých členských štátoch je veľký počet prípadov takéto diskriminácie, sú to vždy jednotlivé prípady. Profesorka Howard práve hovorila o napríklad tej nepriamej diskriminácii. A áno, takéto situácie existujú. Napríklad, keď existujú právne predpisy, ktoré sa pokúšajú byť neutrálne, ale v praxi to vyzerá inak. V prípade vekovej diskriminácie ja si myslím, že je to oveľa komplexnejšie. A Týka sa to e, systematického prístupu, ktorý je tak e, hlboko zakorenený v našich e, kultúrach, že ho ani nevnímame ako diskriminujúci, ale jeho posledky diskriminujúce sú. Po diskusiách so zástupcami občianskej spoločnosti zdá sa, že v praxi veková diskriminácia môže e, začať už e, v 40. roku veku a to e, nás naozaj naplňa obavami, pretože ak v Európskej únii na jednej strane máme mladých ľudí, ktorí nemajú pracovné miesta, na druhej strane ak sa seniorita začne na začiatku 40, tak e, potom tu máme veľký problém e, ohľadom konkurencie a schopnosti našej pracovnej sily na medzinárodnom trhu práce. A ako sa to všetko pretavuje do reality? Ľudia majú pocit, že už im nie je umožnené e, začať sa školiť, učiť sa nové zručnosti, zlepšovať zručnosti, ktoré už majú. keďže oni budú e, e, tí, e, ktorí budú zastarali, alebo ich zručnosti budú zastaralé, keď trh bude hľadať nové, výkonnejšie kompetencie. A nezabudnime, že digitálny trh už je realitou. A pravdepodobne sa tu vytvoria úplne nové horizonty, než na ktoré momentálne môžeme pomyslieť. No pokiaľ ide o, o predčasný dôchodok, toto viedlo k viacerým stereotypom, ktoré mali e, viacero dôsledkov. E, ktoré malo to vplyv na jednu tretinu e, pracovných miest. A v prípade postihnutí handicapov hovoríme o kategórii e, populácie, ktorá je veľmi často e, z raku verejnosti e, schovaná. Žiaľ, je ešte stále veľa členských štátov, ktorý, ktoré uprednostňujú e, investovať do viacero typov sociálnych služieb pre týchto ľudí, namiesto toho, aby investovali do inkluzívnej sociálnej e, politiky, aby sa vlastne mainstreamovali do spoločnosti a do, e, na, na trh práce I'm confronted every time when assessing how this directive has been No, pokiaľ ide o implementáciu zo strany členských štátov, vnímame tu nedostatok e, kvalitných údajov a takisto aj povinnosti e, pre členské štáty zbierať takéto údaje. A to je veľmi kontraproduktívne pre boj proti diskriminácii e, prehľad situácie v teréne nám teda neumožňuje mať E, ten správny obraz o e, politikách a o situácii. E, keď by sme mali zachádzať trošku hlbšie do detajlov a čo by bolo treba urobiť v boji proti diskriminácii v práci, myslím, že v akomkoľvek prípade uh, diskriminácie, e, treba e, vyvážiť e, všetky práva a treba zabezpečiť univerzalitu a tiež harmonizácia postupov členských štátov, právneho zastúpenia, podpory na súdoch, sankcií a vymáhania sú ešte stále potrebné možnosť eh, hľadať nápravu eh, v súdnych orgánoch alebo aj mimosúdne, eh, treba zlepšovať. Mimovládne organizácie by mali mať oveľa väčšiu podporu, minimálne finančného charakteru zo strany Európskej komisie, aby mohli byť zainvolované do ochrany obetí diskriminácie. Komisia a členské štáty by mali e, umožňovať e, pozitívny e, vývoj pomocou zainteresovania odborov, informovania, tak aby bolo ľahšie vystopovateľné, v akých prípadoch došlo k diskriminácii. A v tomto bode musím povedať, že ma veľmi zaujímajú komentáre mojich kolegov a samozrejme teším sa na ich príspevok k tejto správe. Ďakujem veľmi pekne. Slovo teraz dostanú tieňoví spravodajci na úvod pani eh, Kozlovská. Eh, Przede wszystkim chciałabym podziękować. Ďakujem pani pani predsedáca, vážne dámy, vážne Chcem sa poďakovať spravodajkyni za správu. Tá sa veľmi zmenila od poslednej výmeny názorov. A je zjavné, že veľmi veľa pripomienok, ktoré sme vtedy vznesli, sa v správe zohľadnili. Za to sa vám chcem veľmi pekne poďakovať. Smernica o ktorej správa hovorí, tiež naberá na význame v kontexte oblasti náboženstva. Európa je stále rôznorodnejšia. Čelíme a ešte budeme niekoľko rokov čeliť migračnej kríze. A teda táto smernica aj ostatné smernice, naberajú význam, pretože na základe nich sa budú riešiť spory a napätie, ku ktorému už dochádza a ešte dochádzať bude. Preto si myslím, že informácie v správe, ktoré sa týkajú oblasti e, náboženstva, by mali byť upresnené a rozšírené, pretože vo všeobecnom kontexte sú veľmi dôležité, v aktuálnom kontexte, pardon, sú veľmi dôležité. A práve preto sme, by sme mali sa viac zamerať na význam neformálneho, formálneho e, vzdelávania a tiež znalosť antidiskriminačných predpisov vo všetkých členských štátoch. Pretože náraz xenofóbie, rasizmu a antimigračných nálad spôsobujú, že znalosť týchto predpisov je ešte dôležitejšia. No a teraz podrobnejšie pripomienky. przechodząc do bardziej szczegółowych e, e, uwag. Także podrobniejsze pripomienky, kde sa hovorí o neplnoprávnosti. Tam by sme sa mali odvolať na dohovor OSN o ochrane neplnoprávnych osób, najmä pokiaľ ide o samotnú definíciu. Pretože definícia z tohto dohovoru jasne hovorí, že neplnoprávna osoba je vtedy, keď ide o kontakt s okolím, čiže keď sa zmení okolie, tak ohraničujeme či zmenšujeme tú neplnoprávnosť. No a týka sa to napríklad otázok prístupu k pracovnému miestu, či alebo do verejného priestoru. No a tu univerzálny princíp, ktorý sa nachádza v niektorých vnútroštátnych právnych predpisov, sa snaží vytvárať nediskriminačný priestor, kde by aj takíto ľudia mohli samostatne fungovať. Potom, tam, kde sa hovorí o veku, bode číslo 16, tak som si neistá, ale tam sa hovorí, že vek je hlavnou príčinou diskriminácie v prípade e, snahy o získanie zamestnania. Neviem, či je to tak. Nemyslím si, že v niektorej z týchto štyri oblastí by práve vek bol hlavnou príčinou diskriminácie. Napríklad v Polsku a zrejme aj v iných krajinách, napríklad v prípade Rómov, je 90% nezamestnaných, ale určite nie je 90% starých ľudí je nezamestnaných. Čiže si myslím, že toto si treba overiť. Druhá vec, bod číslo 18, tam sa hovorí o poľutovaní nad tým, že e, digitálny trh neposkytuje možnosť zamestnania pre týchto ľudí. Tu by sme mali zmeniť znenie a nemali sme hovoriť o nepoľutovaním nad e, tým stavom digita- digitalizácie, pretože práve naopak digitalizácia zväčšuje možnosti zamestnania starších a umožňuje im lepšie fungovať e, vo svete. Čiže mali by sme hovoriť skôr o potrebe vzdelávania rozširovania digitálnych zručností a nie o hrozbách digitalizácie, pretože digitalizácia samotná je e, šancou a nie hrozbou. A vylúčenie z trhu práce z dôvodu digitalizácie je, nie preto, že práca je viac a viac digitalizovaná, ale preto, že niektorí zamestnanci, môžu to byť čiastočne starší ľudia, e, nechodia tak často na školenia, a nezískajú dostatočne včas tie potrebné zručnosti. Na toto by som sa chcela zamerať. Bod číslo 19. Tam sa hovorí o preškoľovaní starších zamestnancov. Opäť v kontexte digitálnych zručností. No a opäť chcem povedať, že podľa mňa tu nejde o to, aby sa títo ľudia prekvalifikovali, preškolili, ale aby získavali digitálne zručnosti, ktoré im umožňa v práci pokračovať. Práca sa mení, kvôli digitalizácie je potrebné sa tomu prispôsobiť a nie meniť kvalifikáciu, ako napríklad meniť pracovné miesto či zamestnanie. No a teraz e, oddiel sexuálna orientácia tu by sme sa mali odvolať na existujúce správy a návrhy, ktoré sa, sú v e, správach ILGA, to je Medzinárodná organizácia gejov a lesbičiek. Hovorím konkrétne o bode číslo 24, kde sa vyžaduje, aby členské štáty prijali jasné vymedzenia pojmu rodiny príslušníci pre rodiny LGBTI. Nie celkom mi je jasné, čo toto má znamenať a myslím si, že na úvod by bolo dobre upresniť toto znenie, aby to bolo jasnejšie a taktiež by sme sa mohli porozprávať o tom, či s tým súhlasíme alebo nie. Potom horizontálne aspekty a odporúčania, bod číslo 28. Hovorí sa tu o tom, že obetiam je potrebné pomôcť a to je prostredníctvom oslobodenia od dane. A to je podľa mňa už trošku, tu sa zachádza priďaleko. Určite budem tom, k tomuto vodu e, po, vypracovávať pozmeňovací návrh. No a potom ešte sa tu hovorilo, že nie je veľa Mm, stiažnosti na diskrimináciu, pretože zamestnanci nepoznajú svoje práva, nemajú dostatočné vedomosti a preto nenahlasujú takéto prípady. Ja si myslím, že ten dôvod je iný a myslím si, že ľudia, ktorí cítia krivdu, nemajú problém s tým, že by to niekde nahlásili, avšak za okolností, že veria, že sa ten prípad bude riešiť. Čiže skôr tu ide o to, či existujú predpisy, a či ľudí nebrzdí pred nahlasovaním takýchto situácií strach, že budú prepustení. A tu by sme mali vyvinúť e, tlak e, na túto oblasť a budem na tiež na duchu vyvracovať pozmeňovacie návrhy. Ďakujem. Thank you very much. And I will now give the floor to uh, Madam. Ďakujem veľmi pekne. Teraz má slovo ďalšia tenová spravodajkňa, pani Blinkevičiutá. Ďakujem pre nešie. Ďakujem, pani predsednička. V prvom rade by som chcela poďakovať našej správodajkyni Renate Weber. Myslím si, že je to veľmi dobrá správa, dobre nabrhnutá. A myslím, že keď budeme pracovať ako tým, budeme uh, môcť správu ešte prehlbiť, trošku rozšíriť. Štúdia ktorú nám pán profesor predstavil o implementácii nediskriminácie na základe e, náboženstva je tu tiež veľmi dôležitá. A ja by som chcela tiež spomenúť pár aspektov, ktoré si myslím, e, že by mali byť e, v správe viac odrazené. V prvom rade, pokiaľ ide o vek. Chcela by som zdôrazniť, že Európa stárne, ľudia žijú dlhšie a nutne sa e, zvyšuje e, od, vek e, odchod do dôchodku. A keď sa pozriete na situáciu v členských štátoch, vidíte, že nie všetci majú vždy možnosť zostať dostatočne dlho na trhu práce alebo sa opäť vrátiť na trh. Je tu veľmi silne vnímaná veková diskriminácia ak e, niekomu z nejakého dôvodu povedia, že musí jednoducho urobiť miesto pre niekoho mladšieho. A musíme sa e, aj na toto sústrediť v správe a povedať, že toto smernica neumožňuje. A nechcem tu ani vytvárať nejak uh, spor medzi generáciami. Odlišné generácie si musia nájsť svoje miesto na trhu práce. Každá by mala mať svoje príležitosti eh, integrácie na trh práce a nemala by eh, zažívať diskrimináciu. A potom k postihnutiam. Dnes do poludnia sme veľa diskutovali o, o dohovore OSN o ľuďach, ľuďoch s postihnutím a jeho implementácii. E, ľudia s postihnutím v EÚ predstavujú skupinu populácie, ktorá veľmi často e, čeli diskriminácii na trhu e, práce, hlavne preto, že pracovné miesta nie sú adaptované pre takýchto ľudí. A Európsky parlament nedokázal prijať povinnú legislatívu v tejto súvislosti. Aj keď samozrejme by si to e, vyžadovalo určité investície a vytvorenie určitých podmienok pre ľudí s postihnutím. Myslím, že ľudia s, e, postihnutím nie sú dostatočne motivovaní vstúpiť na trh e, práce. Odborný tréning takisto e, často chýba pre túto skupinu ľudí. Treba tiež pracovať so zamestnávateľmi. a s komunitou ľudí s, s postihnutím, pokiaľ ide o situáciu na trhu práce. Musíme vyzvať komisiu, aby e, e, vykonala Eh, eh, eh, revíziu v polovici času, pokiaľ ide o implementáciu príslušnej smernice pre túto tému. Ja nechápem, prečo smernica neobsahuje požiadavky týkajúce sa zbierania údajov o diskriminácii zo všetkých štyroch dôvodov. Je ťažké rozhodovať sa, ak nemáte E, možnosť oprieť sa o e, údaje. A preto vyzývame aj komisiu, aby vypracovala konkrétne návrhy, ako zlepšiť e, zbieranie údajov v členských štátoch. Tiež som zdôraznila otázku Eh, obťažovania v práci. Mohlo by to byť z, dôvod, z viacerých dôvodov sexuálnej orientácie, náboženstva, veku, presvedčenia. Myslím, že musíme sa hlbšie povenovať aj tomuto aspektu a musíme sa sústrediť na podporu pre eh, obete diskriminácie a obťažovania eh, na pracovisku. Myslím, že ľudia sa často e, boja, že sú, keď sú diskriminovaní e, v dôsledku veku, náboženstva alebo e, sexuálnej orientácie, že by nebolo dobré, aby podali stiažnosť. Boja sa, že prídu o svoje pracovné miesto. A tu sa musíme e, sústrediť na zvyšovanie povedomia, na poukazovanie na správne postupy, pretože skúsenosti v jednotlivých členských štátoch e, sa navzájom odlišujú. Tu máme e, pred sebou ešte veľký kus práce. Ak teda Chceme bojovať proti e, diskriminácii z tých dôvodov, ktoré to popisuje smernica. No a okrem toho si myslím, že potrebujeme kooperáciu medzi inštitúciami EÚ, medzi sociálnymi partnermi, aj nami, e, spravodajkyňou a tieňovými spravodajcami, aby e, z toho vyšiel dobrý dokument. Ďakujem. Ďalšou rečničkou je Helga Stevens, tieňová spravodajkyňa. Ďakujem pekne. Milé kolegyňa a kolegovia, chcem sa poďakovať pani spravodajkyni Weber za túto správu. Veľmi si e, cením našu výmenu názorov, ktorú sme viedli o CDPR aj v jej prítomnosti. Som veľmi rada, že máme tieto pozorovania v správe, ktoré sa týkajú osôb so zdravotným postihnutím. Rada by som tam videla viac konkrétnych e, opatrení, teda v porovnaní s CBDR. Chcem zopakovať, že e, verím, že existujú tie rôzne druhy diskriminácie a že to vyžaduje právnu istotu, aby sme si uvedomili jednotlivé štandardy v členských krajinách. To sa zatiaľ nespomína v správe. Zdá sa, že si viac uvedomujeme napríklad otázku e, šikanovania. Mnoho ostáva problémom, aby sme maximalizovali účinok smernice je dôležité zvyšovať uvedomelosť v prospech vykonávania smernice. Prvá, ako začneme s novými iniciatívami a novými politikami, napríklad keď budeme zlepšovať mechanizmus podávania sťažností. Teším sa, na poznámky kolegov. Dúfame, že organizácie, e, ktoré sa zaoberajú osobami so zdravotným postihnutím, budú participovať na tejto práci v zmysle dohovoru Diskrim, diskriminácia je všeobecne javom, proti ktorému treba bojovať vo všetkých oblastiach. Ďakujem. Ďakujem, pani Stevens. Renana Kari nie je tu. Tatiana Ždanoka je ďalšou tieňovou spravodajkyňou. Ďakujeme pekne. Pani predsedajúca, chcem sa poďakovať Renate za veľmi dobrý dokument. A takisto za e, štúdiu, ktorá bola vykonaná Renada prezentovala odporúčania a hovorila o svojich e, zisteniach v tomto dokumente, tejto správe. Správa je veľmi dobre štrukturovaná, k dvom bodom. Na 100% súhlasím s tou výzvou, aby sme prekonali tú blokádu rady. Musíme to pripomínať za každým, keď na to máme možnosť. To nás blokuje v tom, aby sme pokračovali s touto smernicou Bod 1. Píše sa v ňom, že takmer všetky členské krajiny už zaviedli ustanovenia, teda doteraz, ale nemôžu tu hovoriť o systematike. Takže je potrebné, aby sa v tej implementácii pokračovalo. No aké konkrétne obavy možno v tejto súvislosti formulovať, keď idú keď ide o príčiny, ktoré vyvolávajú túto diskrimináciu. Veľa sme hovorili povedzme o náboženstve a vierovýznaní. Existujú k tejto téme rôzne štúdie. Takže v tomto ohľade nemám čo veľmi dodať V štvrtom bode sa hovorí o možnosti osloviť Európsky um, súdny dvor. Budeme to musieť oddelovať o rozhodnutí ostatných orgánov, teda od výrokov Európskeho súdneho dvora. Pani Stevens už hovorila o otázke osôb so zdravotným postihnutím, teda aj Renata, aj ostatní. Aj dnes poludnia sme o tom počuli v súvislosti so správou pani Stevens o implementácii tohto dohovoru o osobách s postihnutím. Možno by sme tu potrebovali ako takú analýzu toho, ako by to bolo s tými obidvomi dokumentami, ako s nimi narábať tak, aby to nebolo protirečivé. Možno by sme mali opakovať odporúčania, ktoré sú v jednej správe. Pokiaľ ide o vek, Myslím si, že tam by sa malo niečo zmeniť, keďže sme zabudli uvieť zamestnanosť. Áno, máme oddelenú správu nezamestnanosti mladých, takže to sú tie dva problémy, teda starší zamestnanci a potom nezamestnaní mladí ľudia ja som bola tiež tieňovou spravodajkyňou. Nedávno sme prijali Kukanovú správu o aktívnom starnutí. Išlo rok 2012, bolo tam veľa dobrých odporúčaní. Jedno z tých odporúčaní bolo tento problém nastoliť aspoň na tej istej úrovni ako nezamestnanosť mladých. Takže pokiaľ ide o program nezamestnanosti mladých, e, o to je teda väčší záujem zo strany orgánov Európskej únie v porovnaní so staršími zamestnancami, alebo teda s problematikou veku. Mali by sme riešiť tento problém a musíme ho riešiť aj v tejto správe veľmi seriózne. A teraz sexuálna orientácia. No áno, súhlasím s tým, že bod 24 by sa mal eh, nejak tak lepšie definovať asi takým spôsobom. No, viete, rodiny, príslušníci LGBTI, aj v mojom spoločenstve sa hovorí, že ide iba o rodinu, teda k tým základom e, sú muž a žena. Takže to je otázka definície so zapojením LGBTI. My by sme mali najprv eliminovať diskrimináciu v existujúcich právnych predpisoch. Prv ako začneme s niečím iným a potom to predložiť. E, to nie je iba Lotyšsko. Ja si myslím, že sú aj ustanovenia aj v Litve, aj v iných členských krajinách. Ďalej pokiaľ ide o horizontálne aspekty a odporúčania. No, pozrieme sa na e, zber alebo zhromažďovanie údajov. Niektorí hovoria, že máme nedostatok údajov. Neviem, Renáte, ale hovoríte, že agentúra pre základné práva je ochotná podporovať takéto zhromažďovanie údajov, takže máme to ako odporúčanie v správe samotnej, nie iba v dôvodovej správe. Ale vieme, že máme aj Eurostat. Ja som bola autorkou správy modelu ad hoc. Išlo o štatistické údaje jednotlivých členských krajín. Vtedy môj návrh väčšina politických skupín odmietla. Ja som chcela vtedy e, prijať do toho možné príčiny diskriminácie na základe sexuálnej orientácie, náboženstva a vierovýznania na základe rasy a teda príslušnosti ku určitej menšinovej národnostnej skupine No a keď som sa zaoberala tým, ako fungujú tie jednotlivé štatistické agentúry, no tak som zistila, že iba niektoré z nich sa chopili týchto otázok, ale len na dobrovoľnej báze a nie na povinnej báze. Bolo by veľmi dobré, keby sme mali takéto dotazníky pre mnohé členské krajiny, keby sme mali takéto uh, údaje. To by bola úloha do budúcnosti, aby sme mali tieto náležité údaje o možnej diskriminácii o jej dôvodoch. Ďakujem. Laura Agia ďalšia tieňová správodajkyňa. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. V prvom rade sa chcem poďakovať našej kolegyni Weber. Skonštatovali sme, že sa naozaj veľmi snažila zachytiť tie najdôležitejšie oblasti v smernici. Veľmi veľa sa hovorí o diskriminácii právom, ale predovšetkým musíme hovoriť o zamestnanosti. Zdá sa, že v e, smernici sa nezaora, nezaoberáme podmienkami diskriminácie práve pri zamestnanosti, čiže hovoríme skôr o diskriminácii všeobecne, ale vy sa snažíte o to, aby sa hovorilo práve o zamestnanosti, pretože tu existujú obmedzenia a my sa budeme snažiť o pozitívny príspevok. Podľa môjho názoru by sa mali prehlbiť dve veci. Na jednej strane brániť tomu, aby existovala diskriminácia pri e, zapojení sa do trhu práce. A ďalší aspekt, ktorý by bolo treba ešte prehlbiť, a to je prispôsobovanie sa pracovných miest potrebám osobám so zdravotným postihnutím, čiže mali by to byť aj určité nástroje ochrany. A ja si myslím, že diskusia dnes dopoludnia bola veľmi zaujímavá, keďže sme hovorili špeciálne o zdravotnom postihnutí, kde sme hovorili o celkom konkrétnych aspektoch. Ide o to, aby sme nehovorili iba všeobecne o dôvodoch diskriminácie, Ide predovšetkým o to, aby sme robili celkom konkrétne návrhy. No potom tu máme ešte niekoľko kritických poznámok, kde by sme mali ešte uskutočniť ďalší výskum a mali by sme sa v týchto v tomto kontexte ešte viac usilovať. Zaoberáme sa s otázkou, otázkou sociálneho zabezpečenia, ako by sa toto sociálne zabezpečenie malo tvoriť tak, aby bolo udržateľné, čo si v tomto ohľade môžu dovoliť jednotlivé členské krajiny aby si zachovali svoje možnosti zamestnávateľnosti, ako sa postavia členské krajiny k veku odchodu do dôchodku. To sa nespomína. Ja si myslím, že my by sme sa mali práve v našej práci zaoberať týmito faktormi. Existuje toľko veľa rôznych typov diskriminácie, ja sa chcem pripo- pripojiť k rečničke predo mnou, ktorá hovorila o šikanovaní na pracovisku. Ja si myslím, že by sme mali predkladať konkrétne návrhy na zlepšenie. Často je to tak, že um, dotknuté osoby nepoznajú svoje práva. My sme sa na to, že o tom rozprávali. Dúfam, že sa to chopíte, teda to, čo poviem, toho, čo poviem na základe migrácie. Sme skonštatovali, že bude dôležité zapojiť migrantov na trh práce. Ako tu predísť diskriminácii? ako sa postarať o to, aby ich vstup na trh práce nebol diskriminujúci, aby, nevznikali, aby nevznikala sociálna priepasť medzi týmito dvoma svetmi, ktoré sa k sebe približujú. Ešte raz srdečná vďaka za to, že sa týmto fenoménom zaoberáme. Veľa otázok zostane otvorených, ale Renáte sa snažila o to, aby e, polemizovala so všetkými týmito fenoménmi pani Bizotto. Pán Martin. Ďakujem diskriminácia v zamestnanosti v súvislosti s náboženstvom, sexuálnou orientáciou, či vekom, či postihnutím je téma, ktorá je veľmi dôležitá. Veľmi podrobne som si vypočul e, pani spravodajkyňu, pani Howard a tieňové spravodajkyne. Je tu problém, kto môže mať bradu, kto môže mať turbán, kto môže mať šatku. E, Problém je, že dámy chcú zjavne všetkých potešiť, avšak ja si myslím, že na nešťastie toto nie je dobré riešenie a že je to nemožné. Podľa mňa to riešenie je uh, sek- sekularizácia, že by štáty mali byť laické a jediná komunita, ktorá by sa mala uznávať, je národná komunika, komunita, náboženstvo, by malo byť súčasťou súkromnej sféry a nemalo by v žiadnom prípade sa nejak ostentatívne prezentovať iným občanom. Všetci vedia, že sloboda jedného končí, kde začína sloboda druhého. Myslím si, že pokiaľ by ste takto uvažovali, tak by vám to veľmi zjednodušilo život. Už by neboli žiadne šatky, žiadne turbany, žiadne brady v žiadnom zamestnaní. Pokiaľ ide o sexuálnu orientáciu, tak to platí tiež. Pretože to je zjavné, že to je súčasť súkromného života a nie je nutné to exhibovať vo verejnom priestore. Ja som nikdy nevidel, aby nejakí heterosexuáli tancovali nahý na ulici a robili sexuálnu činnosť. Je to súčasť ich súkromného života, je to dokonca súčasť spálne. Spomínte si na básnika, ktorý hovorí o svojej matke a vraví, nikdy by som si nemohol predstaviť, že táto dáma s bielými e, vlasmi pretrpela dieťa. Náboženstvo a sex sú súkromné záležitosti. Pokiaľ ide o vek, mrzí ma to, ale existujú zamestnávateľia a treba priznať, neviem ako chcete proti tomu bojovať, ale zamestnávateľia budú vždy, najmä vo fyzických zamestnaniach, budú uprednostňovať mladého človeka, ktorý bude výkonnejší a bude stať menej peňazí. A nie starého človeka, ktorý nebude výkonný a bude ho stať viac peňazí. A naozaj neviem, ako chcete tento dôkaz zvrátiť. Pani Bizoto žiada, aby v prípade problému s postihnutými sa trvalo na tom, že sa prekonajú všetky formy diskriminácie, ktoré, by, ktoré bránia prístupu handicapovaných ľudí do práci. Tu treba povedať, že existujú priame prekážky, fyzické a neprávne, ale aj nepriame. Hovorí tiež o tom, že neexistuje systém vzdelávania, v oblasti pracovného sveta. To sa tu opakovalo viackrát. V tomto bode súhlasíme. Neexistuje taký systém, ktorý by e, postihnuté osobe umožnil e, samostatnosť. Dnes ráno sme o tom hovorili, myslím si, že v tom sa všetci zhodneme. No a na záver, tak ako vy aj my budeme obhajovať tento všeobecný princíp, rovnaké zaobchádzanie, rovnakú prácu bez diskriminácie, žiadnej forme. Pokiaľ samozrejme ľudia dokážu rešpektovať slobodu ostatných a to, čo je intimné, si nechajú vo svojom súkromí. Ďakujem. Thank you. Madame Lope has asked for the floor. Ďakujem pani Loko Fontanie. Ďakujem za slovo. V prvom rade sa chcem poďakovať spravodajkyni pani Weber za odvedenú prácu. E, na, ja, ja si uvedomujem, že mám málo priestoru, ale nachádza sa tam všetko potrebné. Je jasné, že v oblasti diskriminácie e, treba zohľadňovať uplatňovanie smernice Smernica sa v prvom rade venuje zamestnanosti, ale chcela by som zdôrazniť aj to, že sa teraz ubezpečujeme v tom, či počujeme hlasy, ktoré sa stále viac a viac ozývajú kvôli migračnej kríze. Hovorili sme tu o základných hodnotách, a o snahe zabraniť radikalizácii spoločnosti. Ja by som sa chcela zamerať v tomto kontexte na dva body, na dve skupiny, ktoré musíme v texte zohľadniť. Poprvé pani Kozlovská spomínala Rómov. Je to veľmi znevýhodňovaná etnická menšina, aj keď počtom ich je veľa. Napríklad v Španielsku ich je veľa ale v tejto menšine je vyše 78-percentná nezamestnanosť. Ten problém nie je len štrukturálny, musíme vykonávať krátkodobé, strednodobé a dlhodobé projekty s pomocou mimovládnych organizácií, ktoré sú v tejto oblasti aktívne. Mnoho z nich pochádza priamo z rómskej komunity a teda tieto problémy veľmi dobre poznajú a sú tým pádom schopní tej komunite pomáhať lepšie. Taktiež sa veľa hovorí o osobách s postihnutím, ale ja som chcela hovoriť o ženách s postihnutím, pretože táto skupina je vystavená dvojitej diskriminácii. Dokonca to môžu byť až tri diskriminácie. Pokiaľ pochádza z etnickej menšiny alebo je to imigrantka, kde je miera zamestnanosti nižšia ako 50 Poskytnutie práce je prvý krok, ako osobám s postihnutím umožniť dosiahnutie lepšieho života. Avšak je potrebné prekonať rozdiely, ktoré ešte existujú medzi pohľaviami. Je potrebné e, organizovať osvetové kampane. Tiež je potrebný lepší zber údajov vďaka ktorým by sme mohli smernicu lepšie uplatňovať, aby sme situáciu e, konkrétne zlepšili. Ďakujem pekne. Frau Vorsitzende, Frau Berichterstatterin, nach diesen vielen sehr langen Reden versuche ich mal meine vier Punkte. Ďakujem pekne. E, budem sa snažiť byť stručný po týchto dlhých príhovoroch. Chcel by som zablahoželať pani spravodajkyni k jej správe, ktorá je, myslím, veľmi vyvážená a viacero aspektov osvetľuje. E, myslím si, že bolo treba zdôrazniť tému digitalizácie silnejšie šancu aj pre starších ľudí v tejto súvislosti, alebo mm, pokiaľ ide o postihnutia, musím povedať, že minimálne v Nemeckom preklade mi to všetko vyznieva príliš negatívne. Možno by sa bolo treba na to pozrieť, aby ten pomer e, človek-robot e, bol vnímaný ako e, šanca, robot ako pomoc pre ľudí, aby mohli zostať dlhšie v pracovnom živote a na pracovnom trhu. Tretí bod, ktorý by som chcel spomenúť, je, je zbieranie údajov v rámci smernice. Vnímam to ako zložité, pokiaľ ide o zbieranie údajov. V mnohých prípadoch ide naozaj o citlivé údaje a vyžadovalo by to veľké úsilie takisto. No a téma e, príkladom najlepších e, postupov v boji proti diskriminácii na európskej úrovni, to tiež považujem za veľmi zmysluplné. Ďakujem. Thank you all for your in- Ďakujem vám všetkým za príspevky. Chcel by som vyjadriť niekto zo zástupcov komisie. Chceli by ste niečo doplniť? Please, the floor is yours. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcem sa poďakovať spravodajkyni za návrh správy. Je to veľmi zaujímavé a táto téma je na, pre nás veľmi dôležitá. Angažujeme sa v nej. Ako viete, e, skúmame e, stiažnosti súvisiace s uplatňovaním smernice, ale taktiež sa venujeme oblasti vzdelávania a tak ďalej. Čiže riešime všetko, čo by mohlo eh, urýchliť vylepšenie tejto situácie a keď toho bude viac, tak to samozrejme uvítame. Zaznamenali sme si pripomienky, otázky, ktoré sa týkali aspektu náboženstva. Ako viete, máme k dispozícii výklady súdu, ktoré nám pomôžu aby sme postúpili v tejto oblasti. V oblasti osôb s postihnutým sme podpísali European Accessibility Act. Budeme o tom ešte diskutovať. Takže nechcem e, vás oberať o čas, takže toľko z mojej strany. Ďakujem. Thank you. Ďakujem spravodajkyňa, mohli by ste sa vyjadriť, ukončiť túto oblasť. Ďakujem. Mám pocit, že mám veľké šťastie, pretože pravda je, že spolupracujeme na tejto správe s tieňovými spravodajkyňami, s ďalšími kolegami, s ľuďmi, ktorí sa naozaj, e, ktorí naozaj rozmýšľajú veľmi podobnom duchu nad týmito otázkami a naozaj by chceli, aby diskriminácia nebola akcept, akceptovateľná, aby sa proti nej na úrovni členských štátov aj EU bojovalo. Čiže z tohto hľadiska mám naozaj veľmi šťastnú pozíciu a teším sa na spoluprácu s tenovými spravodajcami. Len pár vecí v tejto chvíli tak všeobecnejšie, pretože o tom sa bude hlbšie diskutovať neskôr. V prvom rade musíte vedieť, že odporúčania v tejto správe a ďalšie odporúčania, ku ktorým dojde, keď sa zložia e, pozmeňovacie návrhy, tak sú to naozaj odporúčania, čiže hovoríme tam o možnosti prístupu k odškodneniu prostredníctvom oslobodenia od dane. To je odporúčanie. V niektorých štátoch takáto možnosť už teraz existuje. Niektoré sa môžu rozhodnúť inak. Samozrejme, nebude im to kvôli tejto správe uložené na nešťastie, ale samozrejme je to oblasť, ktorá je v rukách členských štátov. Pár kolegov sa zmienilo o záležitosti týkajúci sa členov rodinných členov LGBTI komunity. Členské štáty sa v tejto chvíli inšpirujú Eh, informáciami, ktoré dala k dispozícii organizácia, Medzinárodná organizácia LGBTI. Čiže neznamená to, že by teraz členské štáty menili ústavu o tom, ako, čo je rodina. Isté tak ďaleko sa púšťať nemôžeme v správe. Ale pokiaľ ide o rodinných členov a špecifickú definíciu rodinných členov, tak samozrejme existujú dopady, pokiaľ niekto z takéto rodiny má Mm, nehodu, je chorý, tak potrebuje pomoc e, člena rodiny. A vtedy je potrebné vedieť, kto tým rodinným príslušníkom je. No a potom ešte k údajom, to je moja posledná pripomienka, zber údajov. Áno, máme aj agentúry na európskej úrovni, chceme, aby zbierali informácie, oni to robiť budú, avšak myslím si, že je dôležité tiež aj to, aby aj na úrovni členského štátu, každého jedného členského štátu sa takýto typ údajov zozbieraval, aby sme videli, ako sa pokročilo v boji proti diskriminácii. Taktiež je to dôležité na šírenie osvety. Ďakujem vám pekne a teším sa na spoluprácu. Thank you all. Ďakujem. Pozmeňovacie návrhy môžete posielať do 3. marca na poludne, presne o 12. Rada to bude riešiť 22. až 23. marca. Na výbore sa to príjme 18. až 19. apríla na výbore Ample. Prejdeme teraz na bod 11. Stratégia jednotného trhu. Je to prvý návrh stanoviska. Je to správa z vlastnej iniciatívy IMCO o stratégii jednotného trhu. Dám slovo Ulrike Trebesius. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Vnútorný trh, ak sa správne zrealizuje, ponuka enormné e, šance európskym e, podnikom, e, kapitálu, tovaru, vytvára tak väčšiu prosperitu a pracovné miesta. S týmto stanoviskom som sa snažila sústrediť na pár dôležitých bodov, dôležitých pre náš výbor. V poslednom čase sme veľa práce investovali do tejto oblasti, napríklad stanoviskom k digitálnemu e, vnútornému trhu. Ako e, spravodajkyňa k tejto téme som sa snažila hľadať e, oblasti, v ktorých EÚ predstavuje naozaj prínos k rastu v členských štátoch, pokiaľ ide o pracovné miesta. Mala som veľmi obmedzený počet slov, takže bola som veľmi obmedzená v tom, čo môžem povedať. A stručne chcem spomenúť jednotlivé body teraz. V ocekoch 1, 2 a 3 som sa snažila popísať e, vývoj vnútorného trhu. Je dôležité spovedať, e, že so sebou priniesol veľa príležitostí, ale sú aj oblasti, kde treba sa snažiť o ďalšie zlepšovanie, aby sme vyčerpali plný potenciál, pokiaľ ide o tvorbu pracovných miest. V ocekoch 3, 4, 5 a 6 som poukázala na to, že je síce dôležité e, prehlbiť vnútorný trh a využiť e, nové príležitosti, ale je dôležité aj e, príjmať nové opatrenia, aby sme zabránili zneužívaniu. V odseku 5 spomínam význam vytvorenia správneho regulačného rámca, vytvorenie pracovných miest v digitálnej agende. Chceme eh, vytvárať prostredie, v ktorom by mohli rásť eh, a vytvárať sa malé a stredné podniky. A už existujúce mechanizmy sa musia tak zlepšiť, aby eh, sa podporovalo vytváranie nových pracovných miest. V odsekoch 7, 8 a 9 som hľadala možnosti, ako z perspektívy e, sociálnych aspektov by sa dal zlepšiť vnútorný trh. Spomínam tam e, opatrenia k e, trhu so službami. Je dôležité identifikovať sektory, ktoré sú dôležité pre rast a e, tvorbu pracovných miest, napríklad v oblasti stavebníctva alebo iných služieb. A ďalej spomínam lepšie rámcové podmienky, napríklad pre zrýchlenie uznávania e, odborných kvalifikácií. A napokon vyzývam komisiu o členské štáty, aby tvorbu pracovných e, miest e, podporovali a pritom zároveň by sa mali príjmať vhodné opatrenia na ochranu existujúcich štandardov. Veľmi som bola obmedzená v počte slov, takže bolo ťažké E, všetky e, obsahy e, vložiť do návrhu. No budem sa snažiť zapracovať návrhy deňových správodajcov. Verím, že sa nám teda predsa len podarí spoločne vytvoriť jasné a precízne stanovisko. Teším sa na komentáre deňových správodajcov. Tento aj budúci týždeň som k dispozícii pre navrhované zmeny a diskusiu. Ďakujem. Thank you, uh, the EPP. Ďakujem. Tieňový spravodajca z EPP tu nie je. Je tu niekto v mene? Nie, takže prejdeme k tieňovej spravodajkyni za SD. Maria Rena, máte slovo. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca, ďakujem pani spravodajkyni za správu, ktorá našťastie rieši pojem pracovníka e, v rámci správy komisia aj správy IMCO, pretože sme takmer zabudli na to, že v rámci vnútorného trhu existujú aj pracovníci. <clears throat> Čiže podľa mňa je dôležité, aby komisia vypracovala na túto tému, pardon, náš výbor, aby vypracoval stanovisko a riešil práve otázku práce a pracovníkov. Chcem sa poďakovať eh, za to, že ste otvorili viaceré cesty loptičky na to, aby sme my vypracovali pozmeňovacie návrhy, pretože vieme, že v takejto správe je obmedzený počet znakov a preto si myslím, že je dôležité na niektorých miestach ju upresniť, napríklad v úvodných ustanoveniach. E, je podľa mňa dôležité, aby sme e, si nemysleli, že sme teraz v kríze preto, že vnútorný trh ešte nie je e, ustálený. Ja si myslím, že tých dôvodov na krizu je viac, sú iné nezabúdajme na krízu z roku 2008. Práve kvôli tej sme v takejto náročnej situácii dnešnej hospodárskej krízy, čiže je dôležité pripomenúť dopady tejto krízy na oblasť zamestnania, aby sme si nemysleli, že je to problém vnútorného trhu, ktorý spôsobil tú aktuálnu krízu, aj keď si myslím, že je možné mm, prehlbiť aj aspekt vnútorného trhu. Potom treba hovoriť o nezamestnaných v Európe a hovoriť aj o miere chudoby v Európe. Práve toto sú témy, ktoré musíme napadnúť, pokiaľ chceme vytvárať pracovné miesta, ktoré sú na jednej strane kvalitné a na druhej strane korektne zaplatené. A k tomu sa ešte vrátim k tej, tej korektnej odmene. Potom tiež prostredníctvom sociálnej konvergencie sa nám podarí dopracovať k lepšiemu vnútornému trhu. Dnes tu naozaj dochádza k rozkolu, pokiaľ ide o prácu a jej sociálny aspekt, aspekt životného prostredia. To už ani nehovorím o daňových e, e, otázkach, ktoré tiež prispievajú k problémom s jednotným trhom. O tom všetkom budem hovoriť navrhujeme niekoľko pozmeňovacích návrhov, v ktorých by sa upresnilo to, že sme za rozvoj trvalo udržateľného hospodárstva s kvalitnými pracovnými miestami. Bude sa tiež hovoriť o tom, že keď spomíname administratívne zjednodušenie či refit, tak my si nemyslíme, že sociálna ochrana, ochrana zdravia by boli prekážkami. My si myslíme, že musí existovať harmonizácia E, noriem smerom hore a nevnímať túto, takéto typy ochrany ako nejaké prekážky v rámci vnútorného trhu. No a na záver ešte jedna dôležitá vec. Vnútorný trh musí byť zorganizovaný takým spôsobom, aby dochádzalo k boju proti nelajálnej, nekalej konkurencii a preto žiadame podporu spravodlivej mobility, ktorá umožní e, rešpektovať pracovníkov. Čiže toto sú zhruba pozmeňovacie návrhy, ktoré e, podáme, ale tá správa je naozaj konštruktívna. Ďakujeme. Thank you, uh, Madam Harkin. Ďakujem, pani Harkin. Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som sa v mene e, ktorý tu žiaľ dnes nemôže byť. Chcela by som poďakovať spravodajkyni za veľmi dobrý návrh Treba potom eh, povedať, eh, že teda zdieľam návrh spravodajkyne, súhlasím, že bariéry pre eh, zahraničné podnikanie v EÚ sú bariérami rastu a tvorby pracovných miest. Súhlasím, že digitálny trh prinesie príležitosti a výzvy, ktorým sa treba venovať, aby sme zabezpečili, že Európa naplní potenciál jednotného digitálneho trhu. A súhlasím, že e, stratégia e, digitálneho trhu sa musí e, uplatniť tak, aby sa vytvorilo lepšie prostredie pre malé a stredné podniky. Vážim si, že spravodajkyňa navrhu, aké riešenie navrhuje na odstránenie bariér v sektore služieb Eh, je o to, aby sa nezlepšili len eh, možnosti pre spotrebiteľov a neznišili náklady, ale aby sa zvýšil aj počet pracovných miest. Ale chýba mi tu čo tre, eh, nejaké, niečo, čo by sa navrhovalo konkrétne na zlepšenie situácie malých a stredných podnikov. Nejaké konkrétne návrhy. Lepší prístup k financiám, znižovanie administratívnej záťaže napríklad jednotnou digitálnou platformou pre malé a stredné e, podniky. E, toto sú iniciatívy, ktoré žiadajú samotné malé a stredné podniky. Pár e, pozmeňujúcich návrhov v tomto zmysle spravodajkyni zašlem. Som rád, že spomína digitálne zručnosti pani spravodajkynia. Bol by som rád, keby sme sa viac v správe práve na ne sústredili. Po všeobecnosti si myslím, že je tento návrh veľmi dobrý a je dobrým východiskom pre ďalšie diskusie. Teším sa na našu ďalšiu prácu v tejto oblasti. Thank you. Uh, I cannot see... Ďakujem. Paloma López, eh, eh, kvôli tu myslím nie je. Ak to nemáme žiadneho zástupcu tých radov, tak by sme prešli k zelených. Pani Lambert, nech sa páči, máte slovo. Thank you. And I, like others, I... Ďakujem. Na teda od ostatných, ja naozaj to vnímam, aké je ťažké e, všetko vtlačiť do 9 odsekov. Napriek tomu pár e, bodom by sme sa chceli venovať um, ekonomika, spolupráce, tam uh, na to by sme sa mali, myslím, všeobecne my ako výbor viac pozrieť. Tam sú, myslím, príležitosti, ale treba tiež eh, dať pozor, aby to fungovalo pokiaľ ide o sociálnu ochranu, ale napríklad aj zdaňovanie to je niečo, čom by sme sa chceli venovať. Potom niektorí hovorili o otázke kvality. E, tu by sme radi posilnili e, sektor služieb. Nehovoríme tu o verejnom e, sektore rovnakým spôsobom, takže treba naozaj ozrejmiť, o čom tu hovoríme také chápanie veci, že komisia chce eh, vypracovať eh, usmernenia eh, prepojené s, s kolaboratívnou ekonomikou. Ehm, to by ma bližšie zaujímalo a tiež by bolo lepšie venovať sa trošku bližšie sektoru stavebníctva. Ten by si zaslúžil väčšiu pozornosť. Aha, potom Prepašte, snažím sa e, zistiť, čo som si tu poznačila. E, ide tu teda aj o súlad s daňovými systémami e, v cezhraničnej sfére. Treba jednoducho, aby všetko bolo v súlade s, tý, s tou potenciálnou expanziou, a v zásade súhlasím s bodmi, ktoré nadniesli predrečníci. Budeme sa teda e, snažiť mať obmedzený e, počet našich pozmeňovacích návrhov, aby e, z toho napokon nebola hrubá kniha. Ďakujem. A teraz pani Agia, spravodajkynia z FDD. Ďakujem pekne kolegyni za tento prvotný pracovný dokument, ku ktorému určite predostrieme podmojovacie návrhy. Budeme sa snažiť výjsť v ústretí aj e, teda tej potrebe byť stručný a zároveň potrebe povedať e, toho e, veľa. No, Európska únia sa snaží teraz rýchlo urobiť niečo, čo mala urobiť už dávno. Meškáme, meškáme, pretože tu nemáme ešte tento vnútorný trh, ktorý tak ako ho dnes navrhujeme, nebude efektívne vedieť eh, čeliť eh, tomu tlaku, ktorý eh, príde zo strany vynárajúcich sa trhov za bránami Európy. Nevytvorili sme základ, na ktorom by mohol stáť tento jednotný trh. A keď nebude koreniť v homogénnom systéme zdaňovania, a pracovných e, podmienkach, ktoré by boli rovnaké pre všetkých, e, tak e, to jednoducho bude stále taký pokrivkávajúci pracovný trh s veľmi nízkym potenciálom oproti tomu, aký mohol ho mať. A silný systém ochrany, ktorý máme v Európe, by sa v ňom mohol ešte rozvinúť. Máme tu ale sociálny dumping vo vnútri Európskej únie a nedarí sa nám e, vôbec bojovať proti dumpingu zo strany nových ekonomík, ako je tá čínska. Ešte musíme bojovať proti fenoménu delokalizácie. Prečo? E, je to ťažké, nemáme tu spoločné fiskálne riešenia, ktoré by umožnili vhodný rast jednotlivých členských štátov. Máme tu obrovskú fragmentáciu e, aj vo vnútri samotných členských štátoch. A teraz e, tu trošku tak lakujeme povrch, čo je určite veľmi dobré. Ja som presvedčená, že vnútorný trh je nutný, ale nemáme tu e, pevné základy, o ktoré by sme sa mohli oprieť. Takže um, myslím, že je tu naozaj veľmi veľa problémov. A mali sme urobiť nejaký uh, projekt už pred pár rokmi koherentnejší, solidnejší a vytvoriť tak nejakú zá, nejaký základ pre tento projekt, aby to, sme tu mali naozaj zdieľanú ekonomiku s rovnakými zdieľanými pravidlami a možno aj Eh, rovnakou menou, ktorá by bola ale spravodlivá a vytvárala by podmienky pre eh, voľný pohyb eh, pracovníkov. Ide o to, aby sme vytvárali pracovné miesta a neposilňovali ďalej dumping. Takže e, e, dúfajme, že e, tu nedôjde k ďalšiemu, k ďalšiemu neúspechu, ďalšiemu zlyhaniu. Máme predsa len takéto pochybnosti a, a máme teda veľa bodov, ktoré kritizujeme. Ďakujem. Bude pán Dominik zastupovať pani Bizoto? Ďakujem za slovo. Ja stručne vám chcem tlmočiť E, stanovisko pani Bizoto. Pokiaľ ide o stratégiu jednotného trhu, prečítam to, v roku 2000 Lisabonská stratégia oznámila, že v roku 2010 európsky trh bude najkonkurencieschopnejší a najdynamickejší trh na svete. Je rok 2016 a naši mladí a ich rodičia nemajú prácu, firmy sa zatvárajú, sú rozdrtené váhou e, nekalej e, konkurencie, schopn, konkurencie, zdaňovania a problémov, ktoré spôsobila zlá mena euro. Je potrebné zastaviť takúto sterilnú propagandu a všetky tieto stratégie. Štáty musia opätovne začať byť protagonistami a starať sa o svojich priemyselníkov, o svojich robotníkov a o svojich E, výrobcov. A ja ešte niečo doplním. Možno by mohol existovať e, jednotný trh. Keby to bolo v nejakej menšej e, forme, ale keďže teraz sa to tu nafúkuje do obrovských rozmerov, tak v počte 28 krajín to je podľa mňa naozaj nemožné. Last word from... Ďakujem posledné slovo e, zo strany poslancov pán Šulce a potom sa vyjadrí pani spravodajkyňa. Ďakujem, pani predsednička. E, chcel by som poďakovať kolegovi, by spomenul aspoň e, euro, pretože by som si inak myslel, že hovorí o Severnej Koreji. Určite to nevyznievalo, ako keby hovorilo o Európe. Ehm, Chcel by som sa vyjadriť ešte k inej dôležitej téme ekonomike vzdielania. Pani spravodajkyňa tu k tomu niečo napísala. Pochopiteľne sa k tomu nemôže e, hlbšie vyjadriť, pretože je veľmi obmedzená, e, čo sa týka dĺžky jej správy. To sa trošku v priebehu budúceho týždňa zmení. K téme e, vzdielnej ekonomiky spomína veľa eh, prínosov, možnosť tvorby pracovných miest eh, a efektívnosť, eh, zefektívnenie našich hospodárstiev a určite to znamená rast ako Uber, Airbnb, tam sa vystávajú podnikatelia a musíme tu dávať pozor, naše zákony na to nie sú pripravené, musíme ich na to pripraviť. To platí pre mm, pre ochranu pracovnú, ale aj pre daňovú sféru. Našim cieľom by malo byť tiež e, podporovať e, priemysel a jeho podiel na e, teda, tvorbové bohatstva. A mali by sme sa sústrediť na expertizu, ktorú, dlhodobú expertizu, ktorú v Európe máme vo viacerých oblastiach. Eh, ale potrebujú svojich odberateľov, ktorí by toto nakupovali. Musíme tu, musí fungovať celý reťazec. Eh, produkcia je čoraz komplexnejšia bude a vždy si vyžaduje viac pracovných miest než poskytovanie služieb. Vieme, že sú eh, podniky, ktoré mali dobré myšlienky, ale napokon neboli realizovateľné. E, ekonomika zdieľania určite môže byť e, e, jednou časťou hospodárstva, ktorú treba vyťahnuť zo šedej zóny a musí byť podobná celospoločenským štandardom. Ďakujem. Madame Trebesius, floor is yours. Pani Trebesius prvom rade chcem poďakovať všetkým spieňovým e, spravodajcom za e, tak e, presné stanoviská k môjmu prvotnému návrhu. Samozrejme je mi jasné, že sa musíme venovať obom aspektom, nie zohľadňovať iba prát, stranu zamestnávateľov, ale aj zamestnancov. Tu som naozaj veľmi vďačná za vaše podnety. A zároveň musíme dávať pozor aj, aby sme tu nemali nadmernú reguláciu musíme teda myslieť na princíp subsidiarity, keď hovoríme aj o e, spoločnom zdaňovaní a nemali by sme naozaj e, zasahovať e, do toho príliš. Som naozaj veľmi vďačná za vaše pozmeňovacie návrhy, teším sa na ne a budem mať určite čas napokon vypracovať dobrú, vyváženú spoločnú správu. Ďakujem. Thank you very much for all. Ďakujem veľmi pekne za vašu prácu, aj e, za vaše vystúpenia. Lehotov na predkladanie návrhov je 23. február 12.00. Hlasovať sa bude 22. 23. marca a hlasovať na IMKU 21. apríla. A teraz by sme už prešli k ďalšiemu bodu programu, tým je e, bodom 12, správa o aplikácii smernice Rady z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke uzavretá medzi Business Europe, UEAP, MECEP a ETUC. E e e, slovo má pani spravodajkynia, nech sa páči. Merci beaucoup. Um... Ďakujem. Ako ste povedali, pani predsednička, smernica o rodičovskej dovolenke je veľmi zaujímavá pretože sa tam hovorí o je to teraz uskutočnené spolupráci so sociálnymi partnermi, ktorí mali za cieľ bojovať proti diskriminácii žien v oblasti zamestnanosti. Pred chvíľou sme o tom hovorili, ženy sú oveľa viac diskriminované, čelia na pracovnom trhu viacnásobnej dis- diskriminácii. Ide tu tiež o lepšie vyváženie profesionálneho a súkromného života a taktiež o lepšom rozložení úloh medzi otcami, matkami, pármi, pokiaľ ide o prácu doma, či o starostlivosť o deti. Eurofond eh, predostrel štúdiu, v ktorej sa uvádza, že táto smernica je istým spôsobom zlyháva, najmä pokiaľ ide o prerozdelenie úloh medzi rodičmi. Je pravda, že 2,7 mužov iba ide na rodičovskú dovolenku. No a takže ten cieľ lepšieho prerozdelenia úloh m, mm, sa nedá povedať, že by bol v Európe dosiahnutý. Medzi jednotlivými členskými štátmi existujú naozaj obrovské rozdiely, ale napriek tomu všetkému je, je ten pomer naozaj veľmi nízky, pokiaľ ide o to, koľko otcov ide na rodičovskú dovolenku. Eurofond prepája naozaj úzko otázku uh, sumy, za, ktorú čerpajú rodičia, keď idú na rodičovskú dovolenku. A táto oblasť menice by sa mohla prepracovať. Isté táto smernica sa venuje aj otázke rovnosti medzi ženami a mužmi, preto je dôležité, že na, túto tému, na tejto téme spolupracujeme s výborom FAM. V tejto chvíli som dostala 201 pozmeňovacích návrhov. Termín na podávanie bol 14. januára 2016. Tie pozmeňovacie návrhy sa týkajú viacerých tém, najmä je to transferabilita rodičovskej dovolenky v jednotlivých členských štátov sa tie systémy naozaj významne líšia, čiže treba otvoriť otázku transferability zoberme si nejakú tradičnejšiu krajinu, pokiaľ ide o rozdelenie úloh, tak tá transferabilita skôr uzatvára ženu v jej tradičnej role. Avšak keď sa pozrieme na krajiny, kde je rozdelenie úloh pokročilejšie, ako napríklad Škandinávia, tak vidíme, že naopak v týchto prípadách tá transferabilita podporuje lepšie prerozdelenie úloh medzi mužmi a ženami. Čiže je potrebné, aby sme našli správnu rovnováhu, čo môžeme robiť e, v oblasti transferability, aby sme ženy na jednej strane neuzavreli v jednej úlohe, ale na druhej strane, aby sme nezabránili škantom, aby pokračovali v rozpracovávaní svojho modelu, ktorý je podľa mňa veľmi zaujímavý. Mali by sme ho rozširovať. Druhá skupina pozmeňovacích návrhov sa týka e, sumy, ktorú rodičia čerpajú za e, rodinnú dovolenku. Je potrebné, aby za rodičovskú dovolenku boli nejaké príspevky. Je to smernica sociálnych partnerov. Sociálni partneri samozrejme chcú vedieť, nakoľko takéto odmeňovanie e, môže byť, na aké obdobie, na akú úroveň a tak ďalej. Každopádne toto je zjavne dôležité. Je dôležité, aby sa to lepšie prerezdelilo. Tretí bod sa týka trvania e, rodičovskej dovolenky. Čiže dĺžka v mesiacoch rodičovskej dovolenky, ale aj napríklad by sa to meralo vo veku detí, pretože rodičovská dovolenka sa má zastaviť, keď má dieťa 8 rokov. Zvažujeme, že nemôžu existovať špecifické potreby v, období puberty, kedy by sa vyžadovala zvýšená prítomnosť rodičov. E, čiže táto otázka trvania sa týka na jednej strane naozaj trvania rodičovskej dovolenky v, v počte dní, mesiacov, týždňov, ale aj veku dieťaťa. Potom otázka, ktorá sa týka e, rozloženia Eh, tak povediať, síl medzi súkromným a profesionálnym životom. A potom otázka k reviznej doložke tejto smernice. Ako som vám povedala, bolo znesených 201 pozmeňovacích návrhov, teraz pracujeme na 21 kompromisoch. Chcem sa poďakovať eh, tieňovým spravodajcom za to, že po A vznesli pozmeňovacie návrhy, po B, že pracujú na kompromisoch Naplánovali sme si tri schôdze s tieňovými 25. február, 1. marca a 8. marca, vďaka čomu by sme mohli byť schopní dopracovať sa ku kompromisom. Ešte raz sa vám chcem podekovať za odvedenú prácu. Budeme sa naďalej snažiť nájsť rovnováhu, samozrejme, a pokúsiť sa dosiahnuť cieľa, o ktorom ide, čiže je to boj proti diskriminácii, lepšie prerozdelenie úloh medzi rodičmi. Ďakujem. Ďakujem. Prvý tieňový e, spravodajca, pán Hetman za EPP. Ďakujem pekne. Vážené kolegyne a kolegovia, ak sa pozriem na tie pozmenujúce návrhy k správe pani Arene, iste si všimneme, že je tu niekoľko opakujúcich sa prvkov, o ktorých ste, pani poslankyňa, už pred chvíľočkou hovorili. Je to otázka nedostatku, prenositeľnosti, práva pokiaľ ide o nároky na rodičovskú dovolenku. Celkom chápem tie e, zámery poslancov, ktoré sa orientujú na to, že naozaj tu nie je možnosť prenositeľnosti práva niekedy. Ale myslím si, že takýto návrh by eh, mohla mať negatívny dopad na tých, ktorí sú pre nás veľmi dôležití. V prípade tohto dokumentu si môžeme položiť otázku, čo vlastne chceme dosiahnuť, čo je pre nás najdôležitejšie. Čiže teda, či najdôležitejšiu starostlivosť e, rodičovo deti alebo mechanizmus rovnováhy v rodine, aby do rovnakej miere sa o deti starali teda aj otec, aj mama mechanizmus toho nedostatku prenositeľnosti tohto práva by spôsobil, že väčšina otcov by sa rozhodla k tomu, aby teda participovali na tejto rodičovskej dovolenke. Okrem toho všetkého si myslím, že tento mechanizmus spôsobuje, že vo množstve prípadov ten rodičovský rodičovská dovolenka prepadňa, bude to na škodu dieťaťa. Takže je to otázka vzdelávania, podpory takéhoto mechanizmu mužov. A nie je to nejaká regulačná formula, ktorú nebudú rešpektovať otcovia. Na poškodené bude ten najmladší člen rodiny. Myslím si, že by sme mali vytvoriť pružnejšie mechanizmy a v rodine by sa malo rozhodnúť individuálne teda pokiaľ ide o rozhodovanie e, v súvislosti s rodičovskou dovolenkou, alebo či to má byť len materská dovolenka, alebo materská otcovská dovolenka. Mm pokiaľ ide o tú platenú dovolenku, no viete, toto riešenie by bolo ťažké, keby sa malo zrealizovať. Mali by, museli by sme tu mať veľký pragmatizmus. Konkrétne, keď si zoberieme smernicu o materskej dovolenke, vieme, že by to znamenalo veľkú záťaž pre rozpočet v tomto aspekte by bolo dobré mať pružné riešenie. Dám príklad z Polska. Po 6-mesačnej e, e, dovolenke, ktorá je plne platená, teda materská dovolenka, prichádza 6-mesačná e, rodičovská dovolenka na 60% platená. Môže sa to zmeniť na materskú dovolenku, kde je potom 80 náhrady. Ja si myslím, že toto riešenie funguje naprosto dobre a môže to byť príklad dobrej praxe. Ďalej problém spojené, problémy spojené s terminológiou Myslím si, že to naša úloha, aby sme tú terminológiu priviedli na spoločného menovateľa, aby sme ju systematizovali, pretože v mnohých krajinách sa nerozlišuje materská, otcovská a rodičovská dovolenka. A to potom spôsobuje problémy. Teším sa, že je to otázka uľahčenia uľahčenia nástupu do práce po materskej, či otcovskej, či rodičovskej dovolenky, teda keď opäť vstupujú na trh práce. Je dôležité týchto ľudí podporiť, s tým súhlasiť. Z môjho hľadiska to sú tie najdôležitejšie otázky tejto správy. Ja som presvedčený o tom, že bude fungovať dobrá spolupráca s pani poslankyňou, s pani spravodajkyňou, so všetkými tieňovými spravodajcami, pokiaľ ide o kompromisné pozmenujúce návrhy a výsledkom bude e, veľmi dobrá e, spoločná dohoda k tejto správe. Ďakujem. Pán Geriky za ECR. Ďakujem pekne pani predsedajúca, kolegyňa, kolegovia. Chcem poďakovať kolegyni Arena, pokiaľ ide o materskú či rodičovskú dovolenku. Ja si myslím, že čas na výchovu nie je dovolenkou. Ja mám sedem detí a 10 rokov som sa o deti staral. A ten čas na výchovu je e, riadnou prácou v, v jasliach alebo e, v škôlkach sa to považuje za zárobkovú činnosť. Mali sme problém s tlmočením. Môžete prosím začať od začiatku. Dobre, v poriadku, tak začneme od znova. Hm, ďakujem pani predsedajúca, kolegyne a kolegovia. Chcem sa poďakovať kolegyne a Arene. Um, aha. Je problém s technikou. Máme tlmočenie do francúzštiny? Pýta sa pani predsedajúca. Áno, tak je to v poriadku. Tak, ďalší pokus. Ďakujem, pani predsedajúca. Vymente prosím mikrofón. Ďakujem, pani predsedajúca. Je to teraz v poriadku. Asi to bude technický problém, uvidíme. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Prosím vás, pár minút. Pán Gerike, ešte raz. Takže ešte raz, štvrtý štart. Ďakujem, pani predsedajúca, kolegyne a kolegovia. Ďakujem kolegyne Arena za túto správu súvisiacu s, rodin, s rodičovskou či materskou dovolenkou, ale výchova nie je dovolenkou. Iba 5 ľudí prevzalo túto úlohu ja som otcom siedmých detí, 10 rokov som sa o deti staral e, čas, kedy sa deti vzdelávajú, je prácou. Totiž, ak niekto pracuje v jasličkách, tak sa to označuje ako zárobková činnosť. Takže škrtneme toto slovo celé roky. V Nemecku nikto nehovorí o rodičovskej dovolenke. My všetci vieme, e, že je tu otázka pozrieť sa do budúcnosti. Teším sa, že Komisia Európskej únie oznámila, že doterajšiu smernicu o ochrane matiek ukončí. Tak ako mnohí iní od samého začiatku legislatívy som tvrdil, že potrebujeme nový štart. Mám také základné tri požiadavky. Dohodníme sa na spoločných pojmoch Akceptujeme rozmanitosť systémov, nachádzame e, spoločnú reč v otázke ochrane e, matiek. Nechajme túto smernicu v otázkach generálneho riaditeľstva, zamestnanosť, ja si myslím, že v takomto prípade by došlo ku oslabeniu právne, právnych predpisov. Bolo by to zle, keby sme sa o to starali my. Po tretie, využijeme šancu pre dialog so sociálnymi partnermi. Načúvajme, keď sa tu prezentuje nová smernica. A ešte, podľa všetkého, to bude novinka. Uvažujme, či, nebolo, či by nebolo šancou postupovať podľa článku 129 v zmysle vedenia dialógu. Možno vás to prekvapí. Jeden poslanec povedal, že tento postup redukuje parlament na e, diváka, ktorý sa díva na situáciu z boku a mali by sme zvažovať ten správny krok. Ďakujeme. Pani Harkin za ALDE. Ďakujem pekne, chcem sa poďakovať spravodajkyni, súhlasím so, s vašim sumárom, teda tie štyri oblasti, ktoré máme rešpektovať, pokiaľ je pozmeňujúce návrhy ALDE. V prvom rade tá otázka prenositeľnosti v smernici 2010 mali zamestnanci nárok na rodičovskú či materskú dovolenku. Myslím si, že je to dôležité pre mužov, ktorí chcú si nárokovať ocovskú dovolenku. Je to veľmi dôležité. Ja som načúvala tomu, čo povedal kolega z EPP Myslím si, že by sme mali byť opatrní, aby sme neporušovali dobre národné systémy. Potrebujeme harmonizovať ten minimálny systém Európskej únie. Ja si myslím, že je tu taká delikátna rovnováha. Dúfam, že dospejeme k dobrému výsledku. Predpokladám, že viete, sú dve otázky, ktorým by sme sa mali zaoberať a to je rovnosť e, mužov a žien v tomto ohľade, lepšie vyrovnanie povinností medzi mužov a ženami, a ženami vidíme, že ten cieľ 27% percentná účasť, tak je to v stratégii 2020. To bolo na rok 2014, ale 63% je účasť žien. My vieme, že dobre vyvážená eh, rodičovská dovolenka je veľmi dôležitým nástrojom. No a pokiaľ ide úroveň kompenzácie to je dôležité, pretože na jednej strane nemôžeme tvrdiť, že chceme prúžnosť a nechceme e, mať e, veľmi prísny nástroj pri prenositeľnosti a súčasne e, nespôsobíme alebo neurobíme nič, aby to bolo pre otcov atraktívne ale potom je to samozrejme prúžnosť eh, rodičovského eh, to rodičovskej dovolenky, no niektorí hm, sa obávajú izolácie, keď sa vracajú na trh práce. Tak to sú možno tie otázky, o ktorých bolo treba hovoriť. Všetci, čo majú eh, dopad na vplyv na otcov, aby, brali, ehm, aby si brali dovolenku. Otázka mm, pladieb je veľmi senzitívna. Áno, do istej miery by sa tu dalo hovoriť o odškodení. Jeden paragra- s jedným paragrafom mám problém. Keď hovoríte o myšlienke, že by sa malo vychádzať ehm, ehm, viete, z priemeru v Európskej únie. Viete, je to veľmi preskriptívne. Mali by sme sa tým zaoberať. A opäť budem hovoriť e, o tom, čo povedal kolega z EPP. Sú rôzne systémy, pokiaľ je ma- ide o materskú dovolenku, otcovskú dovolenku a rodičovskú dovolenku. Integrácia je dôležitá z hľadiska koherencie. A e, tá správa e, vyzýva ku koherentnej revízii. Teším sa na, teším sa na spoluprácu so spravodajkyňou. Dobre, ďakujem. Teraz predstaviteľka QN, nech sa páči. Tieňový spravodajca nie je prítomný a nedal mi ani žiadne poznámky, z ktorých by som mohla vychádzať. Ja som tiež vypracovala pozmenujúce návrhy, ale musím vyčkať, pokiaľ prídu na rad e, iní. A teraz za zelených prosím, tiež nie je tu. Takže Laura ak je ako ďalšia, nech sa páči. Ďakujem, no, bolo by to na nejakú uh, cenu pre mňa. Uh, páči sa mi teda to nastavenie kolegyne Marie Areny. Aj teda pokiaľ ide o aplikáciu uh, smernice, v, minimálne v Taliansku, uh, táto trošku zaostáva. Je tam vákuum, normatívne vákuum, implementačné vákuum a pravdepodobne ešte viac aj vákuum v oblasti vízie. Argumenty, ktoré táto smernica nadnáša, sú argumenty kritiky, ktoré by určite mali stimulovať diskusiu, ale realistickejšie mm, mali by poskytovať konkrétne odpovede my sme poskytli e, konkrétne e, návrhy, pre nás je dôležité, aby e, sa to uplatňovalo v súkromnej aj verejnej sfére, pretože vo verejnom sektore je veľa možností ochrany, ale v súkromnom sektore sú naozaj vákuá v oblasti garancií a tie vedú k mnohým problémom. Najdôležitejšie je, že som žiadala o to, aby ten, kto e, je na e, e, rodičov z dovolenke, mala vlastne možnosť ochrany až do veku 18 rokov dieťaťa, aby nebol nejako znevýhodňovaný Eh, aby sa to chápalo tak, že eh, vlastne využil eh, nejakú svoju práv, prá, svoje právo. Nejde o chorobu, nejde ani o dovolenku, takže keď sa vraciate na trh práce po dlhom období, je možno nutné, aby toto sa dialo bez veľkých bariér. Veľmi často zo strany mužov je tu váhanie využiť takúto príležitosť eh, práve z dôvodu eh, ťažkého návratu na trh práce. U nás v Taliansku eh, toto znie skôr ako sci-fi. Jednoducho tam chýba tá správna mentalita. A možno aj preto implementácia smernice je v veľmi embryonálnom štádiu. Napríklad sme žiadali aj o to, aby tam, kde bolo, by bolo možné paralelne využívať e, e, rodičovské dovolenky, aby bolo možné to uplatniť aj v prípade medzinárodných adopcií. A e, treba tu zabezpečiť ochranu pre rodiny v prvých rokoch života dieťaťa pretože veľmi často, a to nie je neznámy údaj, Európa e, je kontinentom, ktorý stárne, miera natality je nízka. A prečo? Pretože veľmi často e, sociálne a ekonomické podmienky absolútne nestimulujú, e, aby ľudia mali deti. Takže treba stimulovať natalitu. A ja si myslím, že tiež treba e, viac e, žiadať štúdiu o stave aplikácie smernice v jednotlivých členských štátov. Skôr než štatistika, ktorá nezohľadňuje veľa faktorov, e, by som požadovala naozaj štúdiu o stave implementácie, pretože žiaľ tu máme ešte normatívne e, vákuum, ktoré je spojené s mnohými obavami. Ďakujem. Elmela. Elmela, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Hovoríme tu o rodičovskej, otcovskej, materskej dovolenke. Je to dosť zložité a preto mi ide iba o jednu vec. Ide o to, aby sme prijali dieťa v rodine, kde sú rodičia v aktívnom pracovnom veku. Avšak čudným spôsobom, ako keby sme nútili ženy pracovať, ako napríklad vo Francúzsku, keď sa zoberie do vahy znižovanie platov, problém nájsť si prácu a teraz treba v páre byť dvaja, aby ste zarobili toľko, ako jeden človek zarobil sám pred 20 rokmi. Isté, že zodpovednosť je na Európe, pokiaľ ide o chudobnenie hospodárstva každej jednej krajiny. Avšak okrem toho prijatie dieťaťa by malo byť vnímané vzhľadom na pracovný rozvrh žien. Žena e, má 24-hodinový deň, tak ako aj muži, tam netreba žiadne rodové štúdie a potrebuje čas na spánok, na dopravu, na prácu, ale potom jej neostáva veľa času na dieťa, čiže je dôležité zvážiť takéto rodičovské dovolenky a myslím si, že to je dobrý termín, pretože sa toho môže zúčastňovať aj otec, aj matka. Nemali by sme uvaľovať nejaké kvóty, že, že toto je mesiac pre matku, toto je mesiac pre otca. Toto všetko sú ideologické vplyvy e, založené na teórii rodov, kde nič nie je pre nič, alebo všetko je pre všetko. Keď budeme hovoriť o umelých materniciach, tak tú tému otvoríme znovu. Avšak v tejto chvíli je nutné, aby bol zachovaný princíp subsidiarity. Predtým, ako vznikli európske smernice o ochrane, e, kým teda nevzniknú, tak nemôžeme porovnávať rôzne systémy sociálnej ochrany zro, e, zrovnať vo všetkých 28 členských štátoch. Čiže naozaj je dôležité zachovať princíp subsidiarity. E, pokiaľ ide o minimálnu dĺžku, to by tiež nemalo byť e, z vrchu určené. Existujú profesie, kde ženy kvôli vďaka svojim diplomom či svojim vedomostiam môžu rýchlo opäť naštratovať svoju kariéru Ale sú aj také zamestnania, kde je problém, e, keď chceš na znova začať pracovať. Čiže je paralelne dôležité, aby sa prepojili svety práce, štúdia a možnosti materstva pre ženy. Ja neviem, čo Európa prináša krajinám, ktoré už sú veľmi pokročilé v oblasti rodičovskej dovolenky. Možno by sa Európa mala snažiť hovoriť menej alebo tlačiť menej na podniky, pretože tie vytvárajú jasličky. Mala by tlačiť na firmy, aby tie e, zaobchádzali so ženami spravodlivo. Napríklad, keď hovoríme o vysielaných pracovníkov, tak je veľmi ťažké si založiť rodinu. Taktiež netreba zabúdať na to, že krajiny sa boja. Prečo demografia v Európe klesá? Pretože Európania sa boja, pretože e, fungujú v daňovej, hospodárskej, teroristickej nestabilite, ktorej čelíme a preto ženy, muži sa vzdávajú možnosti mať deti a počet, na rodiny, e, počet početných rodín sa zmenšuje. Čiže Európa E, by mala bojovať o rodičovskú dovolenku, ale v duchu subsidiarity. Thank you. Ďakujem pani Maletrans za komisiu. Chcete sa ujať slova a niečo doplniť? Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúceho. Tá záverečná transpozícia je stanovená na rok 2017. Tá implementácia je rôzna v jednotlivých členských krajinách. Národná transpozícia musí zodpovedať tejto smernice komisia rozhodne po rozhovore eh, s členskými krajinami rozhodne o zavedení postupu, ak to bude dôležité. Sieť expertov pripravuje správu implementácie implementácii tejto smernice. Táto správa je k dispozícii na webovej stránke. Pokiaľ ide o iniciatívu smernicu, pokiaľ ide o rovnovahu ako jednej z dôležitých eh, otázok, Vychádza sa z návrhu z roku 2008, teda pokiaľ ide o materskú dovolenku k dispozícii, je cestovná eh, mapa. Rodina dovolenka, rodičovská dovolenka je to na to, aby dosiahla, eh, aby pomohla dosiahnuť lepšiu rovnováhu pokiaľ ide o zlepšenie súčasného právneho rámca pri prispôsobovaní sa trhu práce. My by sme mali zlepšiť e, účasť všetkých rodičov na trhu práce a prispieť k väčšej rovnováhe pri rozdelení povinností v rodinách medzi mužmi a e, ženami bude nášou snahou vytvoriť príslušnú, príslušný rámec. Zavádzajú sa dve konzultácie. Prvá konzultácia, ktorá sa bude týkať sociálnych partnerov a potom verejná konzultácia e, so zainteresovanými stranami. Ďakujem. Ďakujem. A posledné slovo má Maria Arena. E, Ďakujem. Chcem sa poďakovať jednotlivým tieňovým spravodajcom za ich aktívnu účasť pri hľadaní rovnováhy. To je naozaj ten cieľ, ktorý by sme si mali e, zaumieniť. Chcem sa poďakovať aj komisii za prácu, ktorú teraz e, vykonávajú, pokiaľ ide o cestnú mapu, ktorá musí splňať to, čo sme si práve povedali, čiže integráciu troch ústan- e, tých ustanovizní, čiže rodičovská, materská a otcovská dovolenka. Musíme pracovať na to, integrácii, pretože tieto tri na seba navzájom vplývajú, je to dôležité. Chcela by som upresniť ešte jednu vec, ale myslím, že naša talianská kolegyňa už tu nie je. Myslím, že občas dochádza k zmetku, keď hovoríme o rodičovskej, otcovskej, materskej dovolenke a pred chvíľou sme to povedali, v jednotlivých členských štátoch sa tieto podnety líšia ale existuje rodičovská dovolenka, ktorá môže trvať do 12 rokov dieťaťu. To sa neznamená, že to trvá od okamihu, keď sa dieťa narodí do 12. roku dieťaťa. Samozrejme, že táto dovolenka sa prerozdelí v istých okamihoch. Čiže to znamená, že jeden z rodičov nie je plne účastný na pracovnom trhu až do 12 rokov veku dieťaťa. To si treba vyjasniť. Je tu však táto možnosť, ktorú jeden rodič môže e, e si zvoliť a nebude pracovať e, náplno, až kým teda bude jeho dieťa v tomto nízkom veku. Pokiaľ ide o spoluprácu s tenými spravodajcami, som presvedčená o tom, že sme si naozaj navzájom k dispozícii a že určite nájdeme akúsi rovnováhu, e, že sa nám podarí dopracovať k cieľu o, o ktorý väčšine z nás ide. E, e, González, Ďakujem pani Tania González. Chcete ešte niečo doplniť? Gracias, e... Ďakujem za slovo. Ja som sa chcela poďakovať pani spravodajkyni aj tieňovým spravodajcom. Ešte by som chcela doplniť stanovisko našej španielskej delegácie k otázke um, rodičovskej dovolenky. Pokiaľ ide o odcovstvo, materstvo, toto by malo spadať pod individuálne práva, nemali by to byť práva, ktoré budú tomu páru pridelené. To, že v mnohých krajinách sa e, ro, voľne rozdeľujú príspevky, vedie k tomu, že v praxi e, sú to ženy, ktoré ve väčšine prípadov nesú e, to bremeno výchovy detí, čo má samozrejme negatívny dopad na účasť žien na pracovnom trhu. A veľmi často to znamená aj obavy zo strany zamestnancov, že nám dať e, zamestnanie, pretože sa tí zamestnávateľia boja, že ženy ostanú doma s deťmi a jednoducho nebudú pokračovať v práci, a to dlhý čas. Je potrebné zohľadniť právo otca aj matky, ale znamená to, že musíme prekonať tú nerovnosť, ktorá existuje. Musíme proti nej bojovať. Musíme sa snažiť eh, vybudovať 100% spolu zodpovednosť pri výchove a starostlivosti o deti. Preto väčšina našich pozmeňovacích návrhov alebo teda minimálne tie, ktoré sú pre nás najdôležitejšie, sú o tom, aby otcovská a materská dovolenka bola rovnaká, aby to bolo 100% hradené vo výške 100% výške platu, aby sa úlohy ženy a muža rozdelili pri výchove dieťaťa rovnomerne, aby, boli rovnako zapoje, aby mali rovnaké možnosti byť zapojení do pracovného trhu. Čiže Veľmi veľa pozmeňovacích návrhov, ktoré sme predložili, súvisia s tým, aby sa muži aktívne zúčastňovali starostlivosti o deti, pretože to predstavuje úžitok pre celú spoločnosť. Naozaj máme hmatateľné výsledky. Nielen, že to ženám uľahčuje prácu, ale znamená to aj úžitok pre celú spoločnosť, eh, pokiaľ sa eh, starostlivosť o dieťa správne rozdelí. Taktiež chceme zvýšiť povedomie spoločnosti a upozorňovať na nutnosť zlepšovať kvalitu zariadení pre deti, ako sú škôlky a jasličky. Všetky tieto aspekty, alebo teda prvky, ktoré by sme radi videli v správe, som sa snažila vymenovať. Ide nám o to, že keď existuje možnosť vybrať si, tak to vyzerá na papieri dobre, ale v praxi naďalej pretrváva nerovnosť existujúcej štruktúre. Tu by sme radi odstránili. Ďakujem. Ďakujem. Spravodajkynia. Ja som chcela upresniť to, čo tu bolo povedané. Neviem, či je to tlmočením, alebo či to naozaj zaznelo. Počula som, že chcete hájiť individuálne právo, čiže individualizácia práv znamená, že matka má práva, otec má práva, ale na záver ste hovorili, že to právo musí byť transferovateľné, čo si trošku e, protirečí. Takže možno, že som to ja zle pochopila, ale tieto dve veci, čo ste vy spomínali, si protirečia. Nie, ja som chcela povedať neprenositeľnosť. Neprenositeľnosť. Ďakujem, čiže máte ešte čas, pretože sa to na výbore bude eh, odhlasovať 16. 17. marca. Čiže chcem vám ešte pripomenúť, že zajtra začíname o 9 budeme mať e, verejné vypočutie tu na výbore. Je to veľmi dôležité vypočutie. Týka sa sociálnej inklúzie a integrácie do pracovného trhu. A samozrejme týka sa to aj e, situácie s utečencami v Európe. Takže naozaj dúfam, že tu bude veľa poslancov aby si vypočuli našich hostí, aby sa zúčastnili diskusie na výbore. No a rovno po vypočutí bude hodinový workshop na výbore, týka sa vývoja kolektívneho vyjednávania v programe po postprograme Trojky v členských štátoch. Je to workshop politického oddelenia a dúfam, že aj toho sa budeme aktívne zúčastňovať, pretože máme naozaj veľa, eh, čaká nás veľká miera diskusí k týmto bodom. Takže sa vám v tejto chvíli chcem poďakovať za vašu prítomnosť. Nebolo eh, to dnes ráno jednoduché, keď sme hlasovali. Som rada, že aspoň Niektorí z vás to prežili a zúčastnili ste sa aj tejto časti stretnutia výboru. Ďakujem vám za to a vidíme sa zajtra.